Kolegyne, kolegovia, drahí priatelia, vážení poslanci, poslankyne národných parlamentov, začneme. Ja som veľmi rada, že vás môžem privítať na tomto zasadnutí, ktoré je podľa mňa veľmi dôležité a aktuálne, keďže deti sú to najzraniteľnejšou a najpostihnutejšou skupinou v rámci migračnej krízy a čísla stále rastú v niektorých oblastiach je to 30 až 40 tých, ktorí prichádzajú do Európy a Európa by mala znamenať bezpečnosť pre deti. Je to veľmi aktuálne, pretože sa uskutočnilo fórum komisie na deťoch zajtra na plenárke je položená otázka na ústne odpovedanie o nezvestných deťoch a my sme to iniciovali po poplachu Europolu minulý rok a v viacerých správach FRA, Missing Children Europe a tak ďalej, my sa zameriavali na tragédiu detí a zmiznutia v Európe a našu neschopnosť chrániť ich. A ako viete, sme tu, pretože v parlamente práve revidujeme azylový balíček, smernica, ktorá sa zmenila na nariadenie kvalifikácie, Dublin, Eurodáka a samozrejme smernica o príjmaní. My musíme spojiť naše sily a je to naša spoločná zodpovednosť a tešíme sa na vaše vstupy. Je to dnes so mnou vynikajúci panel Enzo Bianco, ktorý je primátorom Katánie, Sicília je úplne v prvej línii. Vítame vás. On sa zaoberá deťmi a maloletými bez prievodu. Ďakujeme a gratulujeme ku všetkému, čo robíte. Aj ďakujem za to, čo robí Taliansko na záchranu životov. Teda v morskej oblasti je tu Martina R. Grünman ešte, ktorá bude hovoriť trochu viac o nemeckom prístupe. A Nemecko spolu so Švédskom je tou krajinou, ktoré privítali a prijali veľmi veľa detí a malo tých bez prievodu. A ďalej je tu pán Tien Verstegen. Prepačte, ak som zle vyslovila vaše meno. A vy ste riaditeľom nadácie a priblížite nám cezhraničný a nadnárodný kontext. No a v neposlednom rade Ahmed Mahmudi z Encan Komande Verbunta eh, v Malme vo Švédsku. Vy sám ste eh, z Afganistanu malolety bez prievodu. Navštívili sme vás s eh, delegáciou pro Líbe a boli sme skutočne ohromení vašou prácou. No a podľa nášho názoru ukázať, že nie sú záťažou, ale sú prínosom pre spoločnosť, až sú prijaté príslušné opatrenia na ich integráciu. Takže, kolegyne, kolegovia, bez zbytočného ďalovania vítam eh, spolu predsedničku Katarínu Kiniči, pani Griesbeck, Jean Lambert, ďalšiu podpredsedničku, budú mnohých ďalších kopol, eh, kolegov v skupine pre práva dieťaťa Zoberáme najlepším záujmom dieťaťa, no a v prípade migrácie dieťa je v prvom rade dieťaťom bez, ohľade, bez ohľadu na jeho štatút a všetkých aktivitách parlamentu. No a my sa vám intenzívne venujeme migrácii. No a zopár praktických informácií, keď eh, po prednáške našich panelistov budeme mať eh, diskusiu pre poslancov národných parlamentov. Prosím, vyplňte prihlášku do diskusie. Sekretariát vám všetkým dal príslušný dokument. No a budeme ten bežný systém pre kolegov z Európskeho parlamentu, že len zdvihnú ruku a prihlásia sa. No a, a budete mať dve minúty. Začneme teraz s registráciou a bez ďalších slov dostáva slovo Enzo. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, signora Presidente. Grazie Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja som starostom Katánie a som tiež vedúcim delegácie talianskej delegácie vo výbore regiónov. Mal som tu čest byť, byť spravodajcom vo výbore regiónov pre dve stanoviská k návrhu komisie v oblasti azylového práva a medzinárodnej ochrany. Úloha spočíva v tom, že komisia sa snaží vytvoriť väčšiu harmóniu a právne systémy a postupy zjednotiť pri uznávaní práva na azyl. Ja som starostom veľkého talianského mesta a v minulých rokoch sme boli v prvej línii, čo sa týka, týka príjmania eh, utečencov zo Stredozemného mora a sa Sicilskom kanáli sme zachránili spolu s pobrežnými hliadkami a ďalšími ľuďami z EÚ a mocou krajín, ktoré nepatria do EÚ. A či nám pomohlo zachrániť ľudí. Mnohí sú ohrození a zaplatili životom a máme povinnosti zachrániť ich. Platí to k histórii ľudstva a naše mesto je vynimočné tým, že sa nám podarilo prijať týchto utečencov. Boli to zúfali ľudia, ktorí pristávali u nás v prístave. V tých momentoch sme boli úplne opustení. Ja som sa vrátil a potom som sa ujal postup primátora Katány v roku 2013. Situácia vtedy bola skutočne núdzová. Európska únia nebola vôbec pripravená a Taliansko tiež nie, aby nám v tejto krízovej situácii pomohlo. V niektorých týždňoch sme museli využiť všetky budovy v našom meste, aby sme dokázali ubytovať všetkých e, utečencov. Boli hlavne z Sýrie, ale tiež z Eritreji, z Afganistanu a tiež e, z juhoafrických krajín. Časom talianská vláda prijala politiku, ktorá nám umožnila využívať nielen mesta a prístavy. A v Taliansku teraz existuje systém, sa Spra a vďaka nemu sme spojili 2000 z 8000 obcí, ktorí máme teda 2000 obcí, ktoré príjmajú utečencov a migrantov, ktorí e, v konečnom dôsledku potom dostanú štatút žiadateľov o azyl alebo nie. Alebo bude im pridelený azyl alebo nie. No a čo treba ešte robiť? Ide, veľmi dôležitá je situácia maloletých bez prievodu. Minulom roku, musím povedať, veľmi výrazne narastol počet detí a maloletých bez prievodu. Prístavu Sicílie. V poslednom čase, ak minulý týždeň prišlo 800 osôb naraz a tretina z nich, tretina z osôb, ktorí pristali v našom prístave, boli pravdepodobne maloletí. Ja hovorím pravdepodobne, pretože samozrejme tam aj osoby, ktoré sú, majú viac ako 16 rokov, ale nepovedia to. Skutočne ide o veľmi, veľmi vysoké číslo. Z mojich skúseností by som chcel ešte upozorniť na to, že treba niečo urobiť na to, aby EÚ prijala spoločnú iniciatívu a riešila tento problém. Nie je to problém jedného jediného členského štátu a nie je to problém, ktorý by za rok alebo dva bol odstránený. Je to problém, ktorým sa o dva alebo 5 rokov budeme ešte zaoberať a na to potrebujeme politiku, ktorá nevyrieši len ten núdzový stav. Ja by som na základe mojich skúseností chcel jasne povedať, že treba spolupracovať hospodársky s krajinami, z ktorých sú títo utečenci, je nepochybné, že ak by sme boli schopní investovať a zabezpečiť rozvoj v krajinách pôvodu, že to by bolo veľmi po- pozitívne. Ďalší návrh je, že tie siete zločincov, ktorí obchodujú s ľudskými bytostiami a siete prevádzačov treba rozbiť to Katalina povedala, že už je e, zodpovedné za vyšetrovanie, aby odhalovalo obchodníkov s ľuďmi a aby ich postavili pred súd. Mm, už e, máme aj odsúdených, ktorých e, aj na doživote akt, e, proti učiteľcom boli mimoriadne násilní. Počuli sme, že migrantov. Migranti chceli prestúpiť z veľkej lode na malú a boli odsudení teda prevádzači za to, že ich poslali na istú smrť. No a keď sa záťaž rozdelí e, medzi viacerých, tak to bude jednoduchšie. Egoizmus situáciu len skomplikuje. A ďalej máme čoraz viac detí a tých bez prievodu, no a preto treba niečo urobiť, treba zvýšiť ochranu. V mojom stanovisku v výbore pre výbore regionov, moje stanovisko bolo prijaté veľkou väčšinou a ja som napísal, že treba mať nejaký treba, aby mali ochranu, aby mali nejakých poručníkov, aby neboli vystavení zneužívaniu Ďalej som veľmi rád, že minulý týždeň sa uskutočnila náboženská oslava svätej Agaty, ktorá je patronkou Katánie. Je to patronka aj v rámci katolickej cirkvi. A uskutočnila sa tam mimoriadná scéna, pretože nelegálna skládka pomocou nezamestnaných MVOčky a skupiny maloletých, ktorí boli prijatí v mojom veste, bola odstránená. To znamená, že táto skládka sa zmenila na záhradu. Zasadili sa tam rastliny a to sa používajú ako liečivé bylinky. Je to taký obeh, no, pre integráciu sa dá veľa urobiť a je to veľmi pozitívne. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem za vynikajúcu prácu a ďakujem aj za to, že ste nám pripomenuli, že deti a maloletí bez sprievodu sa nachádzajú v kríze. Je to nielen kríza, ale tragédia a my pracujeme na implementácii smernice na boj proti prevádzačom v členských štátoch. Ďakujem pekne a slovo dostane teraz pani Martina R. Kluneman, ktorá nám povie niečo o prepojení medzi občianským právom, ochranou maloletých a, a to v kontexte azylu. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie, že môžem tu vystúpiť ako osoba, ktorá pracuje v oblasti detí bez prívodu Ja som súdky neurodeného súdu z Nemecka. Uvediem pár čísel. Všetci viete, že v Nemecku je veľmi veľa utečencov. Momentálne máme viac ako 45 tisíc eh, maloletých bez prievodu v Nemecku. A kto je maloletý? Maloletý je osoba, ktorá nerozsiahla ešte 18 rok života, a má obmedzenú kapacitu vstupovať do zmluvných vzťahov a keď potrebuje súhlasa právneho zástupcu na súhlas na zákonný súhlas a sú pod rodičovskou zodpovednosťou. Kto je to maloty bez prievodu? maloty bez prievodu je dieťa, ktoré nie je národným príslušníkom a vstupuje do krajiny bez rodiča alebo zákonného zástupcu. Nemecký občianský zákonník hovorí, že ak rodičia nemôžu vykonávať e, svoje rodičovské povinnosti, tak rodinný súd musí prijať opatrenia nevyhnutné na zaručenie najlepšieho záujmu dieťaťa rodinný súd potom musí prerušiť rodin, rodičovskú starostlivosť v prípade, že rodičia nedokážu vykonávať svoje právo na starostlivosť a rodinný súd musí stanoviť zákonného zástupcu. Toto sú bežné veci v nemeckom občianskom práve, ktoré sa uplatňujú na domáce prípady, ako aj cezhraničné prípady. Ďalším aspektom, o ktorom by som vás rada informovala, je, že v októbri 2015 právna kapacita vstupovať v konaní na povolenie na pobyt bolo zdvihnuté zo 16 na 18 rokov. Prečo sa tak stalo v prípade, keď tak veľa detí prichádzalo do Nemecka bolo to zdvihnutie tohto veku, no dôvodom bolo zdôrazniť precedens a právomoci orgánov na starostlivosť o deti a maloletých. A maloletí v prvom rade sa s ním zaobchádza ako s dieťaťom. Dieťaťom, ktoré potrebuje ochranu, ktoré potrebuje starostlivosť, a vrátanie, zastupovania nejakého opatrovateľa keď hovoríme o maloletých bez prievodu. Zástupcovia rozhodujú o všetkých relevantných otázkach, preto dané dieťa vrátane žiadosti a vykonávanie práv dieťaťa v konaní. To znamená, že dieťa bez prievodu je v prvom rade maloletý a potom cudzinec. Ja som bola zarazená, keď som bola na konferencii v decembri tu pretože ja som si myslela, že jasné, a bola som a bola som prekvapená, že sme boli trochu na no tom inak ako iné členské štáty a pre mňa ako súdkyňu rodinného súdu vidíme definície, kto môže robiť čo, tak to je výsledok toho, že potrebujú, a no výsledok toho je, že potrebujú e, opatrovateľa alebo zástupcov, takže máme taký prístup na dvoch e, kolejách, Na jednej strane občianské právo, kde sa stanovuje zástupca a potom prístup cez právo pre cudzincov. Čo sa týka maloletých bez prievodu, ktorí sa ocitnú niekde v Nemecku, miestny orgán pre mladistvých si prevezme túto osobu do svojej provizornej starostlivosti a po mesiaci sa môže táto osoba presunúť, realokovať a ďalšia inštitúcia, orgán pre mladistvých, si preberie regulérne to dieťa do starostlivosti. Kto zastupuje dieťa? Na začiatku tieto dve, dva orgány pre mladistvých dost, právo im dáva právomoc byť zástupcami dieťaťa. Tento orgán pre mladistvých najprv prvý, ktorý robí provizornú starostlivosť a potom po relokácii orgán, ktorý vykonáva starostlivosť. Tá druhá organizácia pre mladistvých by mala okamžite informovať rodinný súd. Čo robí rodinný súd? Začne postup pre e, poručníctvo alebo pre zákonné zastupníctvo. Veľmi často to je ten druhý orgán, ktorý vyzve e, rodinný súd a rodinný súd potom určí tento druhý orgán, aby bol zákonným zastupcom dieťaťa, poručníkom dieťaťa. A niekedy ale existuje rodina, ktorá to dieťa, o to dieťa sa prihlasí. Mnohokrát nás informujú o nesprevádzaných maloletých, ktorí sú v urgentnej naliehavej situácii, kedy dieťa potrebuje okamžite mať stanoveného poručníka alebo zákonného zástupcu. Ale vo všeobecnosti e, má, má zmysel počkať, provizorná starostlivosť uplynie a potom druhý orgán, kam je dieťa prevedené, potom spolupracuje s rodinným súdom. Rodinný súd si vypočuje maloletého, vypočuje si ostatných, pokúša sa nájsť rodičov. Niekedy je to možné predvolať si rodičov. Nie sú až tak ďaleko. Máme na to technické prostriedky. Potom overíme dokumenty. Nie sú zvyčajne mnohé dokumenty na overovanie, čo, nás, e, čo ma privádza k problémom, s ktorými bojujeme. Ak niekto je nezdokumentovaný, to vedie e, k tomu, že nie, nie sme si istí, či to je naozaj maloletý táto osoba. Je to naozaj niekto, čo má menej ako 18 rokov, ten, čo sedí predo mnou? tam rodičia nemôžu vykonávať svoje rodinné práva po dlhý čas. Väčšina týchto nesprevádzaných mladistvých má pravidelný kontakt s rodičmi v Sýrii, v Turecku, kdekoľvek sú. Oni cez mobilné telefóny sú v kontakte s rodičmi. Stačí to na to, aby sme mohli vyhlásiť, že títo rodičia vykonávajú svoje rodičovské práva a povinnosti, alebo nie sú stačiť cez mobil, keď sú v dispozícii? Tieto deti niekedy prídu s dokumentom, ktorým je zverené dieťa do starostlivosti príbuzných v Európe. To však nestačí, pretože ten príbuzný, ak má prácu a ak môže byť zákonným zástupcom dieťaťa, tak niekedy tento dokument stačí, ale v, v realite takéto niečo neočakávame. Ne, nestáva sa to. Väčšinou vydávame tzv. rodinnú kartu, vyhlasíme, že tu nie sú žiadne rodičovské práva. Kto o toto žiada? Potom títo ustanovení zákony opatrovníci sú platení, súd platí tieto poplatky, pretože sú to možno profesionálni poručníci, ktorí zastupujú jednotlivé deti vo všetkých situáciách a pri všetkých rozhodnutiach, ktorými dieťa prechádza. Predovšetkým toto je vyjasnenie si perspektívy. Mám žiadať o azyl pre toto dieťa, alebo je lepšie požiadať o vynimočný pobyt na vzdelávanie, alebo mám požiadať o zjednotenie rodiny. Všetky tri postupy sú odlišné a aké e, ustanovizne sa potom vložia do veci, ktoré musím informovať. Príjmem rozhodnutie od takejto, takéhoto cudzieho orgánu? Mám sa odvolať za dieťa? Aplikácie alebo žiadosti o finančnú podporu? po, po tom rozhodnutí o zdravotnom stave, čo keď dieťa potrebuje vážnu operáciu, alebo rozhodnutie o vzdelávaní dieťaťa, že musí ísť do školy. Všetky takéto závažné rozhodnutia musia byť rozhodnuté za toto konkrétne dieťa. Odporučníka sa vyžaduje veľa. Máme takých poručníkov, ktorí majú pedagogické e, vzdelanie plus informácie o príslušnej kultúre a niekedy aj znalosti zahraničného práva, aby mohli zastupovať konkrétne jednotlivé dieťa najlepším spôsobom, takisto jazykovo musia byť vybavení, ale v praxi vám môžem povedať, že väčšina zákony zástupcov pracujú s tlmočníkmi. Môžem hovoriť len o situácii u nás v mojom meste. Niekedy to bolo ťažké kolegyňa v Níchove povedala, máme 400 nových e, schôdzok z alebo vymenovaní poručníkov denne, už nevieme, kde máme tých zákonných zástupcov a poručníkov zháňať, aj keď dnes je ich viac ako predtým. Takisto tu existuje návrh v nemeckom e, zákone, orgán pre mladistvých pri alokácii môže okamžite požiadať o finančnú podporu priamo pri čase presunu, ale väčšinou sa boja, že orgán pre mladiství, ktorý zastupuje dieťa na začiatku, nemá kvalifikáciu a nevie rozhodovať o takýchto veciach. Posledné slovičko, pretože sa minul mi čas. Budem hovoriť o tých eh, maloletých, ktorí sú sprevádzaní a sú právne zastupovaní. Ale ide tu o eh, osobáše maloletých. V Nemecku sa navrhuje novelizácia zákona, kde sa hovorí, že 16 rokov by mala byť tá hranica, čiže medzi 16 a 18 je možné, aby sa takto nesprevádzané dieťa medzi 16 a 18 vydalo oženilo. Mohlo by, mohlo by to byť zlepšenie, pretože je možné sa rýchlejšie vysporiadať s ustanovením zákonného zastupníctva, poručníctva. Teraz je to pomalé, ale mohlo by to byť aj rýchlejšie, to, táto, tento postup, aby sme pomohli týmto deťom a ochraniť ich. Nie je to 100% ochrana, ale je to dobre, keď takto sa o deti staráme. To je všetko z mojej strany. Ďakujeme pekne, pani sudkynia Martina Erb Kluneman, za to, že ste nám ukázali právne výzvy. Vo Švedsku napríklad sme dostali viac ako prišli tam 100, prišlo tam 100 dievčat, vydali sa tam, dokonca mali deti a naozaj to je právna výzva a mestské súdy nevždy na to pozerajú úplne rovnako, ako sa vysporiadať s touto výzvou, keď je to nesprevádzané mladé dievča a chce sa vydať a mať dieťa. Tienvestegen, ktorý... Pán Tienvestegen, máte slovo. Ďakujem pekne za pozvanie, pani predsednička. Som naozaj E, je to pre mňa čest, že vám môžem porozprávať o tom, ako funguje zákonné zastupníctvo v Holandsku. Je to systém, ktorý, ktorý veli, veríme. Ani sa nepokúšam vám povedať prečo. Poručníctvo sa týka 6 tisíc nesprevádzaných maloletých. Je to inštitúcia, v ktorej pracujú profesionáli a Týchto 6 tisíc detí sa nám v Holandsku darí zvládať, majú každý prideleného takéhoto sprievodcu alebo opatrovníka, ale 3 tisíc, je to o 3 tisíc detí viac, než sme mali predtým. Ešte stále sa nám to podarilo zvládnuť. Vysvetlím, ako, ako to robíme. 85 našich detí pochádza z krajín, ktoré sú vo vojne zo Sýrie, Afganistanu, Iraku a z Eritreji. 85 detí sú z týchto štyroch krajín, takže nie až toľko hospodárskych utečencov, ekonomických migrantov máme. A všetky tieto deti potrebujú ochranu. Ako to funguje v Holandsku? Neviem, ako to funguje v Európe, hoci sa pokúšame spolupracovať s inými inštitúciami pre zákonné zástupníctvo e, a niečo o tom vieme. Vytvorili sme organizáciu NG, i na G I. Môžete si ju nájsť na internete. Je to ingi.eu. Ako sa to rieši v Európe? Je to dôležité naj povedať najprv, kým prejdem k tomu, ako to robíme v Holandsku, lebo to súvisí aj s definíciou. Môžem vám vysvetliť, čo to je zákony zástupca v Holandsku, ale v inej krajine to môžu inak definovať. Európska Komisia už navrhuje definíciu. Naozaj, definícia v Holandsku je, je takáto jednoduchá pracovná definícia je, že to je človek, ktorý je zodpovedný za zverené dieťa a sklada účty za to, ako s ním zaobchádza. To znamená, že nemá práva rodičov, ale Povinnosti rodičov máme, takže musíme naozaj sa dobre starať o tieto deti. Nie je to len to, že právne ich zastupujeme pred súdom, ale sa o nich aj staráme ako zákony zástupca o, školy, o školy, o zdravie, všetky postupy úradné, súdne, ktorými prechádzajú. Nerobíme to všetko sami, samozrejme to je prostredníctvo prípad od prípadu a manažovanie prípadov. Sme nezávislí, sme mimovládka, platí nás vláda, ale ešte stále môžeme byť mimovládka. A je veľmi dôležité, že nezávislý zákonný zastupca alebo poručník, taký sprievodca dieťaťa, eh, ho sprevádza z právneho hľadiska, aby sa eh, naozaj vyplnili všetky práva dieťaťa, aby sa mohlo, aby mohlo užívať všetky práva. Máme zákon, je tam e, vymenovávací súdca a dieťa, keď sa raz dostane do Holandska, hoci rodičov má, potrebuje takéhoto sprievodcu alebo poručníka, zástupcu zákonného. Ak to zákon neumožňuje, ako určíme takéhoto poručníka? Najprv preskúmame náležitý vývoj dieťaťa a ak tento vývoj dieťaťa je v nebezpečenstve, tak treba zasiahnuť. A aj zasahujeme. Je to aj napísané v zákone. Pretože politika, ktorá sa, stratégia politická, ktorá sa sleduje zákony, to je vždy to isté. Zdravie má veľkú, e, vysokú hodnotu pri tom, ako sa zaobchádza s dieťaťom. Takže nejde tu len o právne otázky, ale aj o starostlivosť a o zdravie. Máme 600 detí. Dozera nad nami inšpektorát pre mladistvých Preto to musíme naozaj pokryť odborne. Každý, kto u nás robí, má príslušné diplomy, vzdelanie. Máme na to aj audity. Podobne ako právnici, aj e, zákony zástupcovia dostávajú body za to, že si zvyšujú kvalifikáciu každý rok. Všetci sú to skúsení profesionáli, sociálni pracovníci, majú e, univerzitný stupeň bakalár, potom prechádzajú výcvikom, vysvetľujeme im, čo to je, byť zákonným zástupcom neholandského dieťaťa z cudzieho, z cudzieho štátu a takisto metodicky ich usmerňujeme. Čo môže byť niekedy ťažké. Pre profesionálnu organizáciu Eh, je dôležité, že dieťa nie je samotné. Organizácia o ňom nerozhoduje samotná. Je to tímová práca. Ak ste zákonný zástupca, podporujú vás právni poradcovia, psychológovia z organizácie, takže nežije dieťa v bubline ani vy ako jeho zákonný zástupca nie ste na to sám. Jasné, že sa zákonní zastupcovia učia jeden od druhého, od kolegov, od partnerov si vypočujete, čo robia a postupne sa vypracovávate a takisto vás korigujú pri vašich krokoch. Teraz niečo o systéme. Aké je stanovisko? Aké je, aká je pozícia takéhoto poručníka v systéme? Sme celkom dobre zorganizovaní. Ako toto funguje, toto poručníctvo v celom Holandsku pre nesprevádzaných e, dospelých? Dieťa, ktoré príde do Holandska a chce požiadať o azyl, musí sa zastaviť v centre pre podanie žiadosti. Je to na severe, ťažko sa to hľadá, ale nakoniec to nájdu. Tam požiadajú o azyl. A v prvý deň, keď tam prídu, hneď sa už stretnú s prideleným poručníkom, ktorý... A to by som vám mal asi lepšie vysvetliť. Možno je to v iných krajinách inak, ako napríklad v Nemecku v Holandsku už sa stretnete so svojím zákonným zástupcom od prvej chvíle. To sme sa naučili, že to má byť tak. Napríklad dievčatá z Alžírska, ktoré žiadajú azyl, všetky skončili ako prostitútky nielen v Holandsku, ale aj v Belgicku, Taliansku a podobne. A minister, ktorý bol zodpovedný, v parlamente sa ho na to pýtali, čo s tým robíte. A on sa spýtal, ja ja nič. Veď je tam zákonný zastupca. A potom prišli za nami a na, na, no. je 250 prípadov alžírskych dievčat, v Belgicku takisto prostitúcia v tejto súvislosti. Takže nemohol, nemal sa z toho až tak vyvliecť tento minister. A my sme sa zase dozvedeli, že tieto dievčatá preto skončili eh, ako prostitútky, že nemali od prvého dňa prideleného zákonného zastupcu a kým ho pridelili, tak tieto dievčatá zmizli. Preto sme sa rozhodli, že hneď od prvej, prvej chvíle bude mať uh, dieťa pod 15 rokov prideleného takéhoto sprievodcu a hneď bude aj umiestnené do uh, náhradnej rodiny z tej istej kultúry. Pretože sú príliš zraniteľné, aby išli do nejakého centra pre deti, ktoré žiadajú o azyl. Ďalšia vec, ktorú robíme, je takéto dievča, dieťa môže byť obeťou pašovania. Na to máme bezpečné domy, aby nenašli tieto deti pašeráci. Pomôžeme týmto deťom v iných súvislostiach a s inými problémami, čo, ktoré, ku ktorým sa vrátim neskôr, pretože sa to líši od iných krajín, tak ako to robíme v Holandsku. Čiže súd sa rozhodne, ktoré dieťa je mimoriadne zraniteľné a kam pôjde. Ak na prípade dieťaťa nie je nič čudné, tak sa umiestni vo veľkom centre pre nes prevádzaných maloletých. Nepáči sa nám, že to je také veľké centrum, pretože to nie je ideálne, ale je to prvý krok v Holandsku, kde je umiestnené. A potom nasleduje postup, e, ako, podobne ako pri žiadateľovi o azyl. Váš zákonný zástupca vás sprevádza, hovorí s právnikom, e, je pri vás, keď vám robia lekárske vyšetrenia a v podstate ku koncu mesiaca pochopíte svoje práva, povinnosti a to, či môžete zostať v Holandsku alebo nie. A ak môžete zostať, tak zákonný zástupca prevezme ďalšiu fázu vášho pobytu v Holandsku a potom budete umiestnení v náhradnej rodičovskej starostlivosti alebo v menších bytoch. Zákonný zastupca sa postará o to, aby ste mali miesto na život, ale zasiahne aj v situáciách, ktoré sa nejako vyvinú a nemajú sa takto vyvinúť. Sú tu aj kontroly. Tieto deti sú navštevované každý mesiac a pýtame sa, ako sú na tom vývojovo, ško- zo školského hľadiska, zo zdravotného hľadiska. Ak niečo nie je v poriadku, tak sa veci musia zmeniť. Všetko toto robia profesionáli, ktorí vedia, ako si získa dôveru týchto detí. Tá je veľmi dôležitá, pretože oni sú v veľmi ťažkej situácii. Rád by som vám povedala aj viac, ale zdá sa, že prezentácia sa chýli ku koncu, takže sa obmedzím na toľkoto. Čo treba v Európe, v Holandsku, aby každé dieťa dostalo nezávislého skúseného poručníka, zákonného zástupcu, profesionála a každá relokácia tohto dieťaťa by mala byť pri dodržiavaní práv dieťaťa a záujmov dieťaťa v prvom rade alebo rodina v prvom rade a ak nemá rodinu, tak potom musí byť špecializované prijatie pre tieto deti. Čím menšie zariadenie, do ktorého idú, tým lepšie. Ďakujeme, pán e, Verstegen z nadácie. Neviem, či sú tu ďalší kolegovia, ktorí prehovoria, alebo ktorí sa budú pýtať. Naozaj to bolo zásadné, to, čo ste nám povedali. Kým dáme slovo Omarovi, budeme schopný teraz e, prijať otázky pre Bianka, pretože musí odletieť, má lietadlo, takže iba tí, čo máte niečo. Barbara Spinelli, nech sa páči. Nie viac ako dve minúty, prosím. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi Biankovi za to, čo e, tu predstavil a mala by som otázku, pokiaľ ide o ten bod, ktorý ste vyspomínali. Teda povedali ste, že harmonizácia európskej azylovej politiky, že to bola dobrá myšlienka. Ale ja si myslím, že to nie je také jednoduché. Ak sa pozrieme na nové nariadenia, ktorá, ktoré navrhuje komisia v rámci svojich návrhov, na smernice, alebo návrhom smerníc, tak tá harmonizácia ide skôr smerom dole, než hore. Čiže lepšie postupy v jednotlivých krajinách vlastne nebudú ani dovolené po novom. Konkrétne mám na mysli kvalifikáciu, teda smernicu o kvalifikáciách, kde je uvedené, že dĺžka času eh, pre povolenie zostať, bude znížená, bude to maximálne jeden rok. Pričom jednotlivé krajiny, niektoré sú oveľa štedrejšie, napríklad Taliansko, u nás je to 5 rokov. A potom sa to môže predlžiť na ďalších 5 rokov. A teraz všetky štáty budú musieť mať, e, musieť mať tú istú dĺžku e, tohto obdobia a kratšiu. Čiže toto je to riziko tej harmonizácie. Ja myslím si, že ochrana môže byť niekedy aj odňatá a toto je vždy revidované. v súvislosti s nejakým takzvaným bezpečným zoznamom, ktorý v skutočnosti nikdy nie je až taký úplne zoznamy, takže možno, že k tomuto by ste sa mohli e, vyjadriť. A potom po druhé, veľmi e, správne e, hovoríte pozitívne o tých e, aktivitách, záchranných aktivitách pobrežnej stráže v Taliansku. Chcem sa spýtať, ako vnímate to, čo bolo povedané v pondelok pánom Ledgerim, rejtom Frontexu, On povedal, že tieto bezpečnostné operácie, ktoré vykonávajú mimovládne organizácie, musia prestať aby sme lepšie mohli bovať proti obchodovaniu s ľuďmi. Ďakujem pekne. io ho, come un obiettivo. Ďakujem eh, pekne. Áno, hovoril som o harmonizácii ako o niečom pozitívnom ako niečom pozitívnom, určite áno. A pokiaľ ide o kritéria, na základe ktorých e, azyl je alebo nie je pridelený, e, momentálne každý členský štát používa iné kritéria. Sú členské štáty, ktoré e, priznávajú toto právo sírčanom, sú iné štáty, ktoré napríklad to nerobia. Nerobia to prípadne ani v, prípadne ani v prípade afgánskych občanov. Takže v tejto oblasti by viac harmonizácie bolo e, lepšie, ale pokiaľ je to, čo ste spomenuli, pani Spinelli, dĺžka času, e, ktorá pri ktorej by teda to povolenie e, platilo a teda ako by sa mohlo obnovať prípadne. Toto je otázka ešte rôznych prekážok, ktoré by mali byť prekonané, myslíme si, aspoň ja to tak vnímam a myslím, že aj mnohí europoslanci. Samozrejme, harmonizácia je vo všeobecnosti dobrá vec, ale treba sa uistiť, že tá harmonizácia e, sa bude vyvíjať a nebude to iba e, harmonizácia toho najhoršieho, čo v niektorých krajinách e, existuje. A pokiaľ ide o to, čo sa deje v Katáni, čo podal teda spomínaný pán v súvislosti s Katániou, ja som z Katánie, preto som sa s ním na jednom verejnom vystúpení a Frontex dobre tam bol zastúpený takisto, respektíve Europol, tieto orgány a bolo povedané z našej strany, že Frontex má sídlo v Polsku. Samozrejme, máme radi e, Polsko, máme radi Varšavu, ale je to skôr otázka geopolitická, než e, nejaká praktická, si povedzme e, úprimne. Máme teraz istú štruktúru aj v Katány a súhlasím s ním v jednej veci. A to síce, že musíme sa uistiť, aby tieto záchranné teda aktivity prebiehali v libyských e, vodách, pretože sú vlastne niektoré organizácie, ktoré vlastne e, priplávajú až k libyským e, hraniciam, k libyskému pobrežiu a to, tým pádom tá operácia sa uľahčuje. Čiže ja som presvedčený, že musíme mať isté záchranné Eh, aktivity, operácie v našich vodách, áno, rozhodne áno. A určite sme dosiahli pokrok, pokrok v porovnaní so situáciou, ako bola pred e, pár rokmi. A môžeme potom ešte rozprávať o tom, či niektoré mimovládne organizácie de facto neorganizujú aj odchod migrantov dokonca viac menej na líbyskom území a potom vlastne zachraňujú ľudí na, v rámci líbyských e, v, vôd. A to samozrejme už je niečo iné ako záchranné organizácie. My potrebujeme organizáciu, ktorá by umožnila, alebo takú organizáciu, ktorá by umožnila humanitárne koridory, ak ľudia prichádzajú z krajiny, z ktorej je niečo možné zorganizovať, čo by e, neobsahovalo e, zachráňovať ľudí na e, mori, tak samozrejme bolo by to lepšie a takisto aj lacnejšie. Takže takéto humanitárne koridory by boli fajn. Ďakujem pekne. E, e, Zatliskáme prosím pánovi Biankovi, on už musí teraz odísť. Máme tu oficiálnu delegáciu vlastne aj Libe kde som ja bola predsednička, bolo to e, nakoniec aj na Lampedúze a navštívili sme tam tie mimovládky, boli 4 mimovládky, ktoré pracujú tam a dodržiavajú, plne dodržiavajú medzinárodné právo. Uh, a zachraňujú životy a majú veľmi e, zlý pocit z toho, že ani relokácia, ani presidlovanie e, z členských štátov nefunguje tak, ako by fungovať málo. Tam sú tie skutočné problémy. Máme isté právne spôsoby, ako sa sem dostať, ale členské štáty ich nedostatočne implementujú. Teraz e, posledný rečník Omed Mamudi zo Švedska, z Malmo. Vy ste založili švedskú organizáciu pre maloleté osoby bez e, sprievodu. Nech sa páči. E, Áno, ďakujem pekne, že ste mi dali e, príležitosť e, medzi vás prísť, stretnúť sa s vami, aby som sa tu mohol vyjadriť, aby som mohol bojovať možno za to, aby sme spoločne všetci mohli bývať v jednej spoločnosti E, je to pre mňa veľká čest. Ja pochádzam pôvodne z Afganistanu a patrím k špecifickej malej etnickej skupine na hraniciach medzi Pakistanom a Afganistanom, čo je to taká naozaj veľmi špecifická skupina ľudí a svojho času bolo veľmi náročné žiť e, v tomto regióne. Všetci boli e, vyzbrojení, bolo tam veľa ozbrojených skupín. Hodnota života bola plus minus hodnota e, balíčka e, cigariet. Ja som potom odišiel, v roku 2011 som z Afganistanu prišiel do Švedska ako utečenec teda, teda. Potom som napísal knihu, ktorá sa volá Nevinní zločinci. A v tejto knihe som opísal moju krajinu pôvodu, prečo som tady odišiel, prečo som prišiel do Švedska a ako som sa eh, vo Švedsku integroval. A eh, začal som myslieť na mladých ľudí, na deti, ktoré eh, same prichádzajú do týchto krajín. Je to relatívne veľká skupina, mnohí majú rôzne skúsenosti v živote, prichádzajú z rôznych krajín z celého sveta. Čo to v praxi znamená? prichádzajú do, napríklad do Švedska z vyše 80 eh, krajín a majú rôzne schopnosti, rôzne talenty. Nad tým som začal rozmýšľať a potom som dopracoval k tomu, že by som mohol vytvoriť organizáciu, ktorá by nejakým spôsobom manažovala a využívala tento talent a vytvorili sme práve takúto, takéto združenie eh, ľudí, detí, ktoré eh, prichádzajú do Švedska bez sprievodu. Dostal, dostával som častokrát E, veľa otázok, prečo napríklad prichádza tak málo dievčat e, a naopak veľa chlapcov do Švedska. E, toto sa ma veľakrát pýtali a na to som napísal, alebo k tomuto som napísal práve druhú knihu, ktorá sa venuje práve špecificky tejto otázke. Potom som pracoval na dokumentárnych filmoch, spustil som podnik, ktorý chce mať naozaj konkrétny dopad, efektívny dopad na švedskú spoločnosť a a to, tento podnik, táto organizácia sa sústreďuje na e, rozširovanie myšlienok tohto typu. Pracujem teda na tom už 5 rokov e, v tejto oblasti a mladý utečenec, ktorý prišiel pred 5, pred 6 e, rokmi, môže sa dopracovať e, tam, kde ja sa dnes, e, tak povediac, nachádzam. A ľudia, ktorí prídu do Švedska, vlastne už na druhý deň ak je dobre všetko nastavené, môžu pomáhať, môžu byť prospešní pre svoju novú krajinu. E, našu organizáciu vedú samotní mladí ľudia, chceme, aby e, sme boli vypočutí, e, inak povedané chceme, chceme, aby sa tí ľudia, ktorí prichádzajú, boli, aby boli čo najrychlejšie integrovaní do svojej novej spoločnosti, aby k nej pozitívne, alebo do nej pozitívne prispievali. Máme rôzne vlastne podorganizácie, ich momentálne 5 v celom Švedsku, aby sme E, pokryli vlastne e, celé územie. Chceli sme teda 5 pôvodne e, vytvoriť, tak nakoniec máme časom 16, to znamená, že sme už naozaj prítomní v mnohých švedských regiónoch, venujeme sa témam kultúrnym, politickým, chceme, aby mladí ľudia boli naozaj do novej spoločnosti integrovaní. Tá diskusia, ktorá tu dnes prebieha, je veľmi pozitívna, to je fajn, hovoríme tu o mladých ľuďoch, o deťoch bez prievodu, to je e, všetko pekné a sú tu naozaj e, dvaja ľudia, ktorí naozaj e, z prvej ruky vedia, o čom tu vlastne hovoríme. Ja som to a jeden ešte druhý kolega tu v miestnosti, ale bolo by, nás, bolo by dobre, keby nás tu bolo takýchto viacej. Mohli by sme si vypočuť ich skúsenosti, čiže bolo by dobre, keby ďalší ľudia z tejto kategórie tu boli prítomní a mohli hovoriť o svojich osudoch alebo o svojich e, skúsenostiach. Situácia v roku 2011 bola taká, že keď som ja prišiel do Švedska, dali ma spolu so 700 ďalšími e, e, mladými ľuďmi e, do e, istej e, budovy. Boli, e, boli tam medzi nimi e, lekári, boli tam e, a tak ďalej, ale všetko sme tam boli iba chlapci, žiadne devčatá vlastne v tom domove neboli, čiže mali sme reálne veľké zdroje sami e, pre seba. Mali sme e, čo ponúknuť spoločnosti, hoci boli sme vynímaní, ako keby sme boli iba nejaká e, záťaž. V severských krajinách napríklad sa teraz hovorí, že je čoraz menej detí a my potrebujeme utečencov, ak chceme mať trvalo udržateľnú spoločnosť, e, tak ako e, je tomu dnes. Sú rôzne kategórie ľudí, ktorí prichádzajú a naozaj e, treba, ešte proste ľudia, keď sú mladí, chcú utiec z vojnových zón, utekajú pred teroristickými skupinami. My pokiaľ tieto hranice zatvoríme, tak už ľudia to nebudú schopní spraviť. A čo týka tých ľudí, ktorí nebudú mať možnosť odísť, tak v týchto krajinách e, zomruje Je to čoraz viac teroristov, čoraz viac vojny. Aj v Afganistane najnovšia štúdia ukazuje, že 50% rôznych e, regionálnych e, entit sú de facto ovládané rôznymi teroristickými organizáciami. A proste máme tu hlavný cieľ zachrániť život druhého človeka. Sú ľudia, ktorí sa proste uh, obetujú len preto, aby zachránili život svojho dieťaťa. Momentálne v Afganistane je teroristická prítomnosť veľmi e, silná. Oni povedia, že keď niekto zabije len tak niekoho, tak môže sa stať dobrým človekom na základe tohto skutku a dostane sa do raja. Pokiaľ tam budete 20 eh, ľudí, tak proste pôjdete do raja podľa ich eh, eh, pohľadu. A ľudia teda nezabíjajú takto len tak, teda ľudia sa neodchádzajú len tak, len tak zo srandy proste. Je to pre otázka života a smrti. Naozaj v Afganistane ten ozbrojený konflikt je veľmi intenzívny a dá sa povedať od ešte 80 rokov keď sa to celé začalo až do dnešného dňa. To platí, vlastne bol zabitý najprv král, to ešte spravili sovieti, vtedy e, vlastne 63% z mojej identickej skupiny e, odišli do Iránu, tam v skutočnosti nedostali ani len tie základné ľudské práva, potom sa snažili odísť z Iránu vrátiť sa do Afganistanu, aby sme tejto diskriminácii nemuseli čeliť, ale zase aj tam bola ďalšia diskriminácia. Proste k ľuďom e, sa správali z našej skupiny ako k nejakým e, zradcom a veľa týchto ľudí nakoniec sa dostalo do Európy v roku 2015 či 2016, aby videli, čo to znamená život skutočných mužov a žien, e, dôstojných ľudí, dôstojný život. A títo ľudia sa dostávajú sem častokrát práve cez Irán, ale Afganistan, e, tam vládnu veľmi špecifické, povedzme, kódexy, e, ako prežiť, musíte bojovať proti, alebo chrániť sa pred teroristami, pred pedofilmi, pred rôznymi hrozbami, ktoré, ktorými tam čelíte, ktorým tam čelíte. Je to naozaj otázka života a smrti. Ak človek zostane v Afganistane, nemôže prežiť, musí utiesť. Alebo potom druhá možnosť pridá sa e, k teroristickej skupine a v tom prípade už človek nepracuje na tom, aby svet bol lepší, ale práve naopak. Takže ľudia utekajú, aby mohli ísť niekam inám, aby mohli pracovať inde, aby mohli e, poslať peniaze e, rodine, aby tam mohla prežiť. A potom sú rôzne kategórie ľudí, ktorí sa dostali do náročnej situácie. No a keď som ja poprvýkrát prišiel do Švedska, tak som mal jeden cieľ, a totiž povolenie na trvalý pobyt. Chcel som sa učiť, chcel som pracovať a integrovať sa do spoločnosti. Keď som dostal povolenie na pobyt, tak môjim cieľom bolo, aby som sa čo najrýchlejšie integroval do švedskej spoločnosti musel som založiť eh, nejaký podnik, som si myslel, musím urobiť všetko, aby som prispel k chodu švédskej spoločnosti. Ale teraz je situácia taká, že nový zákon bude diskriminovať žiadateľov o azyl, bude náročné. Žiadateľ azyl nemôžete. Nedá sa takto plánovať budúcnosť. Ďakujem pekne för att, eh, för att du vill dela med oss eh, gripande... Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nám sa s nami podelili o vaše zážitky a skúsenosti. Myslím, že mnohí z nás si mysleli, že ste živým dobrým príkladom pre integráciu a vy ste hracou silou pra, integračnou prácou, dobrým príkladom pre všetkých, ktorí prichádzajú a tiež to chcú dosiahnuť. No a ja teraz dos- dám slovo Lordovi Soulimu z Veľkej Británie. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé a užitočné. A mám jednu otázku o poručníkoch. Mňa by zaujímalo, kde, odkiaľ pochádzajú tí poručníci. Sú to nejakí odborníci alebo robíte nábor ich ľudí a vyškolíte ich potom. No a potom druhá vec, pripomienka k pánu Mahmudovi, jeho skúsenosti sú veľmi dobré. My sme vypracovali správu s nemovní lordov o deťoch bez prievodu a máme dôkazy o množstve detí bez prievodu. Mm, Tínejdžerov, jeden z nich bol Afgánec, prišiel do Británie, mal mm, skutočne traumatizujúce zážitky. No a Jedna z vecí je, že problém ľudí v stabilnej krajine uznať a identifikovať komplexnosť problémov, ktorým čeli mladý človek v krajinách ako Afganistan, pretože viete, že ak vrátia chlapca späť, tak môže buď vstúpiť do Talibanu, alebo bude rodina a príbuzný potrestaný. No a to je eh, vec, ktorú treba, eh, ktorej treba hovoriť. No a hlavných dôvodov, prečo mladí z Afganistanu sú chlapci, alebo či to súvisí aj s konkrétnym problémom pre dievčatá v spoločnosti, kde dievčatá a ženské práva sú závažne potlačené. Ďakujem pekne. No a slovo dostane Martina Neumann, aby hovorila o otázke poručníctva a potom dostanete slovo vy, nech sa páči. V nemeckom systéme je to tak, že sudca v individuálnych prípadoch rozhoduje, kto je poručník. Môže to byť nejaký dobrovoľník a môže to byť ale aj odborník, profesionál. Dobrovoľníci môžu byť rodinní príslušníci, hlavne sa to týka osôb, ktoré už veľmi dlho žijú v krajine a ktoré sú integrované Hm, neprišli do krajiny ako utečenci. No a dobrovoľníci existujú iniciatívy, napríklad v Berlíne bola iniciatíva, či sudcovia a rogovia môžu e, byť dobrovoľníci, dobrovoľní poručníci. Inak sú to profesionáli, ktorí pracujú buď na úradoch na ochranu mládeže a deti, podporu majú príslušných orgánov a dozor vykonáva súd. Ďakujem pekne. Chceli, chceli by ste ešte niečo dodať? Nech sa páči. No a v Holandsku sú to sociálni pracovníci a, a profesionáli majú titul bakalár alebo vzdelanie na úrovni bakalára. Potom a, dostanú ešte školenie a následne v nasledujúcich rokoch a, sa k tomu pridávajú ďalšie a ďalšie školenia. Ale ja by som chcela ešte dodať, že v revízii azylového balíčka, ktorý robíme teraz na základe vynikajúcej správy Natálie Grisbeck v predchádzajúcom mandáte o deťoch bez prievodu, tak posilňujeme a zlepšujeme podmienky na poručníctvo, na to, aby sme predchádzali zneužívaniu, aby sa deti dostávali do rúk ľudí, ktorí majú nejaké trestné záznamy, že je to systém, ktorý funguje dobre. A teraz sa prejdeme k ďalšej časti otázky. A nech sa páči. Äh, Áno, ďakujem veľmi pekne. Mnohí si myslia, že niektoré časti Afganistanu sú bezpečné, možno sú bezpečné, ale sú ako väzenie diskriminácia na dennom poriadku. Nemáme krajinu, ktorá alebo ktoré by platilo o zrovnoprávnení mužov a žien centrálnom Afganistane je vládne relatívne, relatívne bezpečie, ale môžete vycestovať alebo cestovať do iných regiónov, takže sme tam pomerne uzavretí, pretože ak vycestujete niekde inde, tak vás zastavia a buď vás unesú, alebo odrežú hlavu. To sa stalo. Dieťa, na to sa možno pamätáte, Pýtali sa, že akej skupine patrí. A odpovedalo a našli však je občianský preukaz a na to sa dostalo. No a ľudia prichádzajú do Európy z dvoch dôvodov. Cesta je veľmi náročná. Pre ženy je táto cesta mimoriadne ťažká. No a v mojej druhej knihe som poukázal na to, ako dievča vo veku 15 rokov sa snažilo utiecť, ale keď prišla do Grécka, tak už mala dve deti. Neustále ju totiž znásilňovali na ceste, no a preto sa na túto cestu, na tento útek nevydala tak veľa dievčat. A ďalším dôvodom je kultúrny dôvod. Muž musí pracovať, musí sa starať o rodinu a tak ďalej. No a teroristi sa obracajú na mužov. Oni chcú náborovať mladých mužov, mladý muž, ktorý v roku 2016 bol vykázaný z Norska, bol, je teraz sa časťou teroristickej skupiny. Videl som obrázky, aký šťastný bol v Norsku. A dnes vieme, že je v Sýrii. Takže vieme, že mladí a mladých, ktorých vyhostíme, nemajú žiadnu šancu na prežitie buď sa kriminalizujú, alebo sa obratia na Asada, alebo jeho prívržencov, alebo na druhú stranu, na krajinu, ktorá ich príjme. Ďakujem pekne. Teraz Katarína Kiniči. Ďakujem pekne. A pani predsednička, ďakujem veľmi pekne aj našim hostom za ich úvodné slova. Anna Maria, hovorila o medziskupine a tiež moji skup... kolegovia tam patria. A my chceme pripomenúť, že v európskej politike ide vždy o záujmy detí a malolotých. Ja som z rodinných súdov a ako som povedal, ja sa, zaoberám veľkým záujmom touto témou. Ja začnem štúdiu, ktorá bola práve zverejnená UNICEFu UNICEF pred niekoľkými hodinami. Budem citovať len niekoľko údajov, z toho, aby som poukázal na to, aký veľký je tento problém. Počet eh, malotých migrantov neustále narastá, počet eh, malotých bez tiež neustále narastá. V roku 2016 700 eh, mladých zomrelo na cete do Európy a v roku 2017 a v januári už 40 detí umrelo. Takže znamená to že to má rozmery tragédie a my musíme prezdať našu zodpovednosť, pretože už zaznelo, že maloletí migranti sú deti a pre, za deti sme zodpovední všetci. Veľmi stručne. Ja by som sa chcela spýtať našich hostí, čo si myslíte o reforme dublinského nariadenia. Ide tam o podávanie žiadosti o azyl v prvej krajine príchodu pre tých eh, bez prievodu, to riziko sekundárnych pohybov a keď prekonajú to riziko, tak eh, sú vystavené ďalším rizikám. No a mňa by zaujímalo, to bolo povedané o podpore, o pomoci, právnej pomoci, eh, zdravotnej starostlivosti, integračnej pomoci, že treba vzdelávať aj personál, ktorý pomôže maloletým. Takže nie len ich prijímať, ale treba ich vo všetkých formách podporovať a pomáhať im. V Taliansku e, sme preverili protokol, ktorý podpísalo ministerstvo vnútra s príslušnými orgánmi, no a tam sa okrem iného aj konštatuje, že sú dobrovoľní poručníci, ktorí musia byť dobre vzdelaní a pripravení. A moja otázka my máme skúsenosti v Taliansku, v Taliansku skúsenosti, že ehm, malo ty bez prievodu sú príjmaní do rodín, kto by chcel odpovedať. Well, Skúsenosti s príjmaním do rodín máme. Momentálne približne 2000 detí žije v náhradných rodinách. No a my myslíme, že to funguje veľmi dobre, ale že my si to myslíme, ale aj vedecký výskum to dokazuje. Každoročne monitorujeme situáciu. Vidíme, že deti najlepšie sa rozvíjajú v náhradnej rodine. Druhá je malé jednotky 4 deti spoločne. No a čím väčšie, tým horšie, tak povediac. No a to je veľmi dôležité ale tiež dôležité je, že je to nebezpečné umiestňovať deti do náhradných rodín, dôležité kultúre, ale lepšie pochopia spoločnosť, pretože rodiny chápu, ako to funguje pre nich, integrácia, aké dôležité to je. A existujú príklady toho, ako sa to dá urobiť, ale tiež z našich vlastných koreňov, no a bolo by dobré vyzerať sa voko, ale vy potrebujete poručníka, pretože musíte tieto rodiny podporovať, ale rovnako treba aj zasahovať, pretože niekedy rodiny to môžu urobiť dobre, ale nie je to také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. A niekedy nechápu chlapcov, dievčatá, musíme to vysvetliť. Niekedy zlé pocity alebo zlé zámery a treba byť profesionál, myslím, to, aby sme videli, čo sa deje. Máme osobitnú metodológiu, aby sme kontrolovali tieto rodiny, bezpečnosť na prvom mieste a takéto programy existuje vedecký výskum, je to profesionalizme o starostlivosti a preto treba kontrolovať. Takže ak to kontrolujete, to je vynikajúci systém. Ak to nie je, ak nie, neexistuje dozor, tak máme problémy. Ďakujem pekne. No a slovo teraz zostáva pán Jack Madison z Estónska. Kolegovia, prosím, dodržujte rečnícky zoznam. Ja už som zrušila moje záverečné pripomienky. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja mám len dve otázky pre pána Mahmúdyho. Keď sa pozrieme na Švédsko, tak všetci v Európe vieme, že Švédsko prijalo veľmi veľa ľudí, ale keď sa pozrieme na médiá, médiá vo Švedsku, tak som sa dočítal, dáme, že vo Švedsku e, sú nové problémy. Prichádza veľmi veľa ľudí, veľmi veľa e, mladých, ktorí tvrdia, že majú, ešte nemajú 18 rokov, ale de facto sa neskôr ukáže, že majú 25 alebo 30 rokov. Čiže nie sú maloletí. Koľko je o tom známe, koľko je, že tých, ktorí tvrdia, že sú maloletí a nie sú. A ďalšia otázka. Keď sa pozriem na mapu, tak eh, je veľmi veľa utečencov, ktorí chcú ísť len do Nemecka, Švedska alebo Fínska. A nie nikam inám. Napríklad v Turkmenistane nie je vojna. Prečo teda tak veľa ľudí prichádzať z európskej krajiny a chcú ísť len do Švédska. Mohli by ísť aj do Grécka, Talianska, kde mohli požiadať o azyl. Alebo v krajinách, ktoré sú oveľa bližšie k Afganistanu, kde nie je vojna. Ďakujem pekne. Ahmed. Áno, začnem druhou otázkou. Približne 2,5 milióna afgánskych utečencov, že v Iráne 3 milióny žijú v Pakistane, veľa ľudí žije v Tadžikistane, v Turkmenistane a tak ďalej. Ale tam neexistuje systém, že títo utečenci dostanú po, trvalé povolenie na pobyt a preto nevieme ani, koľko ich tam žije. A keď si pomyslíme na Pakistán, tak oni približne 3 milióny Afgancov vykážu, vyhostia, že alebo je tam približne 3 milióny Afgáncov, no keby, keď z hľadiska, keď učenci chcú žiť vo Švedsku alebo v Nemecku, tak to je spôsobené tým, že Švédsko má v Afganistane veľmi dobrý, dobrú povesť a akceptujú sa tam a rešpektujú sa tam ľudské práva ale momentálne sa vyšila, že zo Švedska odsúvajú, vyhostujú ľudí. V roku 2010-2011 prišla veľká skupina, tá sa integrovala a z, od nich potom počuli, do akých krajín by mali ísť, keď prichádzajú do Európy. A voľba potom padla na Nemecko a Švédsko. sa rozhodli žiť eh, v Maďarsku alebo niekde inde, ale tam nedostanú povolenia trvalý pobyt, sú potom vysťahovaní, vykázaní a preto chcú ísť niekam inám. A ešte k prvej otázke. Možno ešte nie je úplne jasné, ako presne vyzerá pravda. My nemáme úplne jasné vedecké dôkazy pre konkrétny vek nejakého človeka, existujú nejaké testy, ale sú tiež doktory, ktorí tieto testy už kritizujú a tvrdia, že vôbec neukazujú skutočný vek. Takže niekedy sa to nedá uhádnuť, povedzme. Nemusím povedať, že na to nemám ani ja odpoveď. Ďakujem pekne. Kristina Winberg, nech sa páči. Ďakujem pekne, tiež budem hovoriť po švedsky. Na jednu minútu musím obmedziť rečnícky čas. Na jednu minútu máme už len 5 minút času. Ja na to poviem veľmi stručne. Mala som relatívne veľa otázok, ale švedský hovoriaci fínsky kolega k tomu niečo povedal. Takže keď sa pozrieme na Švédsko v roku 2015, treba povedať, že Švédsko je malou krajinou a má 35 tisíc maloletých a prijalo 35 tisíc maloletých bez prievodu. Je to vysoké percento z toho, čo prijala celá EÚ a z toho 32 tisíc bolo mladých mužov. Ja samozrejme vidím, že tam je nerovnomerné rozdelenie medzi mužmi a ženami. V roku 2015 ešte to bolo tak, že na 11 mužov pripadala jedna žena. Aj o tom treba hovoriť. To sa môže zmeniť na závažný problém k vašim skúsenostiam. Ľudia utekajú pred vojnou. No, niekto práve povedal, a prečo utekajú cez sa toľko krajín, aby dospeli do severoeurópskej chladnej krajiny. Prečo, prečo Dánsko, Fínsko a Norsko neprimajú tiež viacej krajín. Tie primajú len zlomok z toho, čo Švédsko. Nech sa páči. Áno, už som tiež povedal. Mnohí utekajú, aby našli bezpečné miesto na život v týchto druhých krajinách v iných krajinách ich opätovne vyhostia a preto sa snažia ísť do krajiny, ktorá je pre nich úplne bezpečná. Dnes je, dnes Švédsko už pre nich tiež nie je úplne bezpečné. Takže už neprichádza toľko ľudí do Švédska. To sa zmenilo. Tam tá ďalšia vec. A prečo vykazujeme a vyhostujeme dievčatá, ktoré prišli z domoviny? Keď sa hovorí o rovnosti muža a žien, nemalo by sa to starať. Podľa eh, radikálneho islamistického myslenia, ak dievča vyjde samé von, musí byť ukomeňované, ale keď sa dostane do Európy a potom sa vráti do Afganistanu, tak sa vystavuje hrozbe ukameňovania. To sa nedá len tak ignorovať. Keď sa myslíme na dievčatá, ženy, musíme nájsť správne a legálne možnosti, ako zachrániť Otco, srdečka ďakujem pekne, Malým Bjork. Ďakujem pekne, Anna Maria. Ja ďakujem našim rečníkom, hovorili o zaujímavých veciach, poručníctvo, školská dochádzka a ďalšie, aby som chcela Ahmedovi a Omidovi poďakovať za vystúpenie. My hovoríme o maloletých bez prievodu, ale ale my sme si vyučiť priamo niečo o tých postihnutých, tých, ktorí sa to týha, týka. Ja som zo Švedska a ako všetko som hrdá na to, že tak veľa ľudí chce prísť do Švedska. My sme krajinou s dobrý, rov, rov, rov, rovnoprávnením mužov a žien. No chránime dobre naše deti. No a prejdem k ďalšiemu bodu. Ide o Švedsko a všetky, všetci, Švedsko a všetky ostatné krajiny. Musíme dávať pozor, aby sme všetky deti aby sme všetky, ku všetkým deťom spravili rovnako, či už sú to deti utečencov, či deti, ktoré prídu bez rodičov, nikoho nesmieme brať s nedôverou, ale musíme brať takou starostlivosťou. A ďalej, ako dieťa dostate eh, bezpečnú budúcnosť, keď nedostane trvalé povolenie na pobyt. Eh, Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, to je súčasťou našich rozpráv v parlamente, aj rôzne výbory majú záujem o túto tému. Zaujímajú nás svedectvá. Napríklad pán Mahmudy, to bolo naozaj e, veľmi zaujímavé, pôsobivé svedectvo, ale ja chcem položiť otázku vám, pán Verstegen. Venovali ste pozornosť faktu, že existuje kontradikcia, protiklad medzi tým, ako sa Európa správa k nesprevádzaným maloletým a medzi základnými princípmi, napríklad v zákonoch, ktoré prijala Európska únia. Viete, že sa snažíme brániť maloletých pred sexuálnym vykoristovaním, organizovaným zločinom 10 tisíc týchto detí chýba, nesprevádzaných maloletých. Europol má takéto čísla. Ako je to možné, že my sme nezabranili tomu, aby títo maloletí neboli vtiahnutí do takéhoto začarovaného kruhu nehumanného vykorisťovania. A podľa vašej analýzy by sa predsa malo byť možné zabraniť, aby sa takéto niečo dialo. V Holandsku tomu vieme zabrániť, ale aj to nie na 100%. Urobili sme však veľa. Máme bezpečné e, domy, kde sa môžu ukryť. Napríklad v Nigerii dievčata vždy zmiznú, 100% Nigeričaniek vždy zmizne, e, ale 85% z nich ešte stále sa zistí, že zostane v Holandsku a 69 e, pašerákov chytili v celej Európe, ale v Holandsku máme sieť spolupráce medzi zákonnými zástupcami, sudcami, máme tieto bezpečné domovy, možno preto je, keď by spolupracovala takáto sieť, by sa dalo niečo dosiahnuť, ale každý deň, keď zoberme si vietnamských chlapcov, aj o týchto prichádzame. Nech, nechápeme zatiaľ prečo, prečo zmiznú z nášho radaru. Možno, že sa mi podarí neskôr inokedy vám vysvetliť, prečo, prečo vietnamskí chlapci práve sú takí, že nezostanú v našom systéme, že ich nezachytíme. Tu sú otázky, prečo si vyberajú práve tú ktorú krajinu, prečo si vyberá toľko utečencov Švédsko. V roku 2011 my sme mali problémy. Prečo všetci idú do Holandska? Sme sa pýtali. A v Holandsku e, si politici mysleli, že Holandsko im ponúka príliš dobré podmienky. A práve preto sa začalo v Holandsku robiť e, niečo inak v starostlivosti o tieto deti. Keby sme teraz sa spýtali deti, prečo idete do Holandska, prečo idete do Švedska, dostaneme tú istú odpoveď ako predtým. My sme si to nevybrali, iní nás sem poslali, my sme v bubline, my sme žili v bubline možno dva roky a stretávate len ľudí, ktorí sú na úteku a pašerákov a všetci vám hovoria príbehy a sú tie príbehy podobné, pretože žijete v bubline. Takže keď chcete takéto niečo zastaviť, musíte e, sa ich ujať v bode, keď ich vstúpia do Európy, prideliť im takéhoto sprievodcu, opatrovníka, poručníka, ktorému môže dôverovať, ktorý mu vysvetlí každému jednotlivcovi, aké sú jeho konkrétne možnosti a na mieru prispôsobí, kam sa bude relokovať takéto dieťa, takýto utečenec, ale netreba sa prestať starať o deti alebo e, dať menej kvalitnú starostlivosť vo Švedsku, preto aby e, k vám chodilo menej utečencov. Nie, oni si to nezvolili. Za nich zvolili iní. A posledné otázky. Soraya Rodriguez, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. E, Rada by som poďakovala všetkým, čo sedíte v paneli za vaše príspevky. Bolo to veľmi zaujímavé. Mám dve otázky. Chcela by som vedieť, aký je váš názor na nesprevádzaných maloletých alebo neplnoletých, ktorí v rámci administratívnych postupov, ktoré existujú, sa môžu cítiť od, vytrčený alebo dokonca zadržovaný. Vyjadril sa k tomu aj zástupca OSN. Máme komisiu pre práva detí, zadržiavanie alebo uväznenie dieťaťa, to je vždy proti právu dieťaťa. A druhá otázka pre pána z organizácie NIDOS. Ako riešite problémy, keď nejaká osoba ktorá už má nejakého poručníka, opatrovníka a dovrší plnoletosť. Čo sa stane s poručníctvom? Trvá naďalej? Alebo sa stane bežným cudzincom? Príde k anomálii, nepožiadal o pobyt, pretože bol v tom poručníckom vzťahu a keď má 18, potom čo? Ocitne sa na ulici? Čo s tým? A posledná otázka. Španielská legislatíva spomína alebo má článok 49, kde sa spomína, že neplnoletý má právo žiadať o medzinárodnú ochranu. A v rámci takejto ochrany sa potom overuje, preveruje, kontroluje Potrebujeme dôkazy. A štátne zastupiteľstva pridelujú potom právo na medzinárodnú ochranu. Ďakujeme, Soraya Natali Grisbeck. Ja by som, hovorí pani Grisbeck, chcela vyjadriť ocenenie tým, týchto príspevkov, ktoré tu zazneli. Myslím si, že táto téma je mimoriadne dôležitá nielen pre deti, ale aj pre Európu. Keď príde nesprevádzaný neplnoletý, nemáme veľa času, tak zjednoduším tú otázku, čo som chcela položiť. Bolo to mimoriadne zaujímavé. Veľa najdôležitejších tém sme si vypočuli. Posúdenie veku, metódy testovania, veku, čo môže byť niekedy traumatické, otázky poručníctva, opatrovníctva. Toto všetko sme si tu prediskutovali a hovoríme o tom často aj v Európskom parlamente. V balíčku pre azyl vypracovávame viaceré opatrenia, ustanovenia, ktoré súvisia so zraniteľnými jednotlivcami. Mnohí z nich sú samozrejme deti. A ja by som vás rada poprosila v kontexte azylového balíčka, či by ste v tomto nedostatku času mohli aspoň vymenovať, aké sú vaše hlavné priority. Tieto ustanovenia sú často prekvapujúce. Napríklad e, dublinské nariadenie, ktoré zrušilo verdikt súdu a teraz nie je možné presunúť dieťa z jednej krajiny do druhej. Moja otázka pre vás je, aké by boli vaše priority pre text azylového balíčka. Teraz Paula, Paula Biller dostane slovo. Ďakujem. Mala som príležitosť sedieť vedľa pána Mahmudy ho a odpovedal už na mnohé ďalšie otázky, preto sa opýtam na iné, iných e, panelistov. Dievčatá, ktoré sa vydajú, keď sú vaši vlastne občania 16 alebo 17 ročné, môžu sa vydať? Alebo potrebujú nejaké špeciálne povolenie? A robíte screening e, dievčat, ktoré prichádzajú do vašej krajiny a chcú sa vydať? A ak nie, prečo robiť rozdiely medzi vašimi vlastnými občanmi a inými cudzincami, ktorí sa chcú e, vydať, keď budú mať 16 alebo viac. A holandského panelistu by som sa spýtala na vek mladých ľudí, ktorí prichádzajú, či sú neplnoletí skutočne, či majú menej ako 18. Hovorili sme trošku aj o testoch veku. Aj vy robíte nejaké veky, ve, testy v Holandsku? hneď po príchode, alebo kedy? Lebo vo Švedsku sme zmenili zákon, aby bolo možné určiť vek čo najskôr, či sú to neplnoletí alebo nie, aby sme naše e, obmedzené zdroje mohli použiť naozaj na deti a nie na dospelých. Pretože nemáme toľko e, poručníkov, toľko e, opatrovateľov a náhradných rodín a vôbec nehnuteľnosti, kde by sme mohli týchto ľudí umiestniť. Deti, ktoré majú, sú mladšie ako 15, tie sú v rodinách, pretože sú zraniteľné. A máte oddelené centra pre adolescentov, alebo ako? Zabezpečíte, že všetky deti určite je o nich dobre postarané pod 18 rokov? Ďakujem. A Anna, Anna Gomez je posledná. Rečnička, poprosím, o krátkosť. Mala som obrovské šťastie, že som sa už stretla s pánom Mahmudým, keď sme navštívili Švédsko a po deprimujúcom dni, kedy nám švedská policia povedala, že nemajú prostriedky ani zdroje, aby mohli riešiť tých neplnoletých, ktorí im zmizli. Bola som veľmi smutná, keď to e, švedská policia povedala, znepokojilo ma to. A potom, keď sme stretli pána Mahmudyho, Zdalo sa nám závažné, čo ste nám povedali. Rozptýlili ste mýt, že Afgani- mýtus, že Afganistan je bezpečnou krajinou. Nie je. Áno, aj pán Festiger povedal, že potrebujeme program, ktorý by nám pomohol vyriešiť situáciu nesprevádzaných maloletých a neplnoletých už keď sa dostanú do Európy, aby neboli vystavení rizikám. Mnohí z nich, Afgánci napríklad, zamietne sa im vstup, pretože nie sú, nesplňajú pravidla krajine, odkiaľ pochádzam, to je opačný problém ako Švédsko. My chceme utečencov, my chceme sa starať o deti, a najmä o tie deti, ktoré sú ohrozenejšie, pretože sú napríklad z Afganistanu, napríklad v Grécku sú ohrozené tieto deti a nemáme existujúci právny rámec, ktorý by umožnil aby sme dali prioritu tým, ktorí najviac potrebujú starostlivosť maloletí, ktorí potrebujú ochranu. Niektoré členské štáty si môžu dovoliť takúto ochranu. Ďakujeme. Martina? Áno, ďakujem pekne. No, škoda, že už musíme končiť. Nemôžem sa vyleť ku všetkým bodom, pretože by to mi trvalo veľmi dlho. Každý človek by si bezpečnú perspektívu a tieto deti, obzvlášť eh, bezpečná perspektíva, musí byť daná čo najskôr, ale to chvíľu trvať na no práve to pre toto obdobie je dôležité, aby sme deťom objasnili, čo sa deje a aby deti mali dôveru, no a na to je to poručníctvo také mimoriadne dôležité. Keď deti vyrastú, tak u nás existuje systém pomoci pre mladých dospelých. A to potom všetko poručník vysvetlí všetkými krokmi, tak aby potom plynule prešli do tohto systému. Podľa nášho národného práva momentálne je to také, že od veku 16 rokov že sa môžu sobášiť, ak súd povolí ten sobáše. Súdy to chcú čoraz menej, nezodpoveda to už našim dnešným spoločenským predpisom. No a e, spolu s e, legislatívnymi zmenami, ktoré som opísala, tento predpis mal byť úplne zrušený sobáš až od 18. Veku, 18. roku veku. Well, um, maybe starting by, uh, after 18, because that's important. Začneme až po 18. Veľa otázok tu padlo na poručníctvo zákonné opatrovníctvo. Áno, problém je, keď deti dovršia 18 rokov. Aj pre sudcu je to problém, bo v tej chvíli deti prestanú byť deťmi a prestávajú mať nárok na starostlivosť. Náhradné rodičovstvo funguje, pretože tie rodiny ich jednoducho nevyženú na ulicu a po 18. keď dostanete v Holandsku, znamená, že môžete ešte stále chodiť do školy, môžete si hľadať prácu, takže už keď sú 17 roční, tak začínajú E, treba ich pripraviť na to, že v 18 sa niečo zmení. Ale keď žijú v malých e, domčekoch na ulici, kde ich ako rodina, kde štyria žijú spolu, e, alebo v rodine, niekedy môžu zostať v tom istom dome, pretože tam už si urobili priateľov v tejto komunite alebo sú súčasťou tejto komunity, ale po 18 rokoch sa musia postarať o svoje vlastné bývanie a takisto zákonní zastupcovia s nimi spolupracujú, pomáhajú im aj po 18, ak to teda veľmi zjednoduším. Všetky deti do 15 rokov veku sú vždy umiestnené do náhradnej rodičovskej starostlivosti. To okamžite, keď prídu do Holandska, hneď urobíme. Posúdenie veku. Máme v Holandsku systém, Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa e, naozaj e, posudil vek. Robíme rengenové snímky zápestia a kľúčnej kosti. Kľúčná kosť povie, že či sú staršie ako 20 rokov tieto osoby, ale keď nie, nie je ešte uzavretá kľúčná kosť, nespojená, tak vek je medzi 16 a 20. Nie je jasné, či koľko má toto dieťa rokov. Niekedy sme nepoužívali posúdenie veku a keď sme začali s určovaním veku, zistili sme, že 50 detí, ktoré sme mali v starostlivosti, boli staršie ako 20 rokov. Takže nám to napokon pomohlo. Naozaj je dobre, keď vieme vek eh, tých, o ktorých sa staráme v dnešných e, časoch, to už nepotrebujeme, lenže teraz to znova začína, takže to asi znova zavedieme, pretože po, a po, po istom čase možno zase sa rozhodneme, že to nebudeme potrebovať, ale e, aby sme niekoho prinútili ísť pod rengen, to tiež nie je najjednoduchšie, ale zatiaľ to funguje takto. Teraz o e, Dubline dôležité je, že nemôžete dostať zákonného opatrovateľa v tej krajine, ktoré ktorej ste, ako ste prišli cez inú krajinu a tam ste dostali opatrovníka, pretože bude možné, že sa rozhodne druhá krajina vrátiť vás do prvej krajiny. Ale to sa dá len vtedy, keď máte už v prvej krajine opatrovníka a si vás oni dvaja odozdajú. My si myslíme, že dieťa by malo mať možnosť žiť v rodine. A ak jeho rodina žije v inej krajine, tak by cez opatrovníkov sa malo dostať do svojej vlastnej rodiny. A napokon deti, ktoré žijú na neznámom mieste, v Holandsku 50 detí žije na neznámej adrese v rodinách, keď žijú tieto deti, tak málo kedy celkom zmiznú. V malých jednotkách rodinných, malých domčekoch, keď spolu žijú, tiež ich je málo, ale keď žijú vo veľkých centrách, odtiaľ jednoducho odchádzajú. To je celé o individuálnej starostlivosti, o tom, ako dôverujú ľudí, ktorí sa o nich starajú. Ďakujeme Teens, ďakujeme všetkým kolegovia, ďakujem poslancom národných parlamentov. Bola to plodná rozpráva, ja som sa veľa dozvedela. Vynikajúci panel a prosím o obrovský potlesk. And please, let's continue to join forces. We have... Spojme sily, máme azylový balíček, máme európske pravidlá. Dôvod, prečo ich meníme, je, že členské štáty ich jednoducho v praxi neuplatňujú. A je dôležité, aby sme pracovali vedno, aby solidarita fungovala aj v realite a aby všetky členské štáty si zobrali na seba istý diel zodpovednosti a deti by mali byť naozaj na dôležitom mieste, aby sa jednoducho prestalo s deťmi migrantmi. Ďakujeme. So colleagues, um, I think we... Kolegovia, prechádzame k záverečnému zasadnutiu. Viem, že každý, niektorí z vás odchádzajú, niektorí ste nepokojní, chápem, lebo to bol dlhý deň, ale tí, ktorí zostávate, záverečná krátka sekcia zasadnutie. Poprosím, zostaňte a ak musíte odísť, tak nech sa páči, odíte. Yeah. Okay, dear colleagues, um, I know some of you are leaving. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, viem, že niektorí budete odchádzať. A uh, poprosím vás, ak tu zostanete, teda tí, čo tu zostávate, budeme mať to, uh, tú poslednú to, posledné, to posledný panel tu na a nejaké lúčenie sa veľké vás poprosím potichu alebo inde. Poprvé chcem sa uh, vám poďakovať pri tomto poslednom e, paneli a naozaj poprosím vás e, potichučky, niektorí kolegovia tu chcú ešte zostať, viem, že vás tu už asi nebude veľa, ale naozaj chcem sa poďakovať poprvé všetkým poslancom, viem, že niektorí už museli odísť, ale tí, ktorí tu ešte stále zostávate, ďakujem pekne, takisto aj vašim zamestnancom. Ešte nám tu zostávajú poslední traja z výboru Líbe. Ale kľudne môžete odísť, to nemá byť nejaký nátlak. A chcem sa naozaj e, poďakovať tým členom Líbe, ktorí tu naozaj zostali počas celej konferencie. Nič nie je dôležitejšie v rámci našej práce, než e, e, tento azylový balíček, aby bol naozaj kvalitný a naozaj sa chcem poďakovať všetkým členom výboru LIBE, ktorí sú takí angažovaní na a boli dnes angažovaní v rámci tých panelov a kolegom, ktorí sem prišli z rôznych e, aj väčších vzdialeností. Čiže som e, e, zvedavý na tie správne jednotlivých workshopov, jednotlivých panelov, a bude to ale relatívne stručné, pretože máme tu aj prezentáciu od, ak sa nemýlim, E, pokiaľ je o inš, e, integračnú iniciatívu futbalového klubu jedno konkrétneho, sú tu s nami títo kolegovia a oni nám o tom rozprávajú. E, sú tu konkrétne kolegovia z Krajnemu. Pokiaľ ide o tieto workshopy, samozrejme je to vždy tak, že deň je dlhý a potom treba podávať tie správy z tých workshopov. Dvaja predsedovia tu už nemôžu ani byť. Jeden ešte zostal, zostala, Cornelia je to preto, lebo vy ste taká skvelá Takže ďakujeme za to naozaj. A chcel by som navrhnúť ale k tomu, že ste si e, naozaj tento čas našli, vrátiť sa sem, ak by ste chceli poskytnúť alebo poslať nejaké stručné informácie, ak nie ste proti. Keďže mnohí poslanci museli odísť poslankyne, tak Cornelia Ernst, poprosím ju, aby e, osobne odprezentoval, ostatní kolegovia tam to poslali e, písomne, pani Ernst tiež tú správu predloží a potom by, som, by sme spravili takú komplexnú písomnú správu pre všetkých členov parlamentu, čo skoro po tejto konferencii a všetkým členom líbe, ak je to pre vás akceptovateľné. A teda poprosím, aby ste ste to odprezentovali sami za seba, nemá to zmysel, aby som to ja nejako čítal za nich. Takže Kornelia, ďakujem pekne, že ste to dostali doteraz. A prosím, eh, nejako to stručne eh, zhrnite. Áno, budem eh, tiež snažiť byť relatívne stručná. Stručná mali sme relatívne náročnú a dôležitú tému na našom paneli a to boli práva obeti obchodovania s ľuďmi. Bola tam pani koordinátorka, európska koordinátorka pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, dala nám tam konkrétne čísla. Napríklad povedala, že za jeden rok sme mali 16 tisíc registrovaných obetí, 65% z nich sú pritom obete z Európskej únie, občania EÚ, čiže nie je to iba nejaká otázka migrácie. Aj v Európskej únii tento problém existuje a je významný. Hovorili sme o sexuálnom vykoristovaní, o pracovnom vykoristovaní a takisto o niektorých ďalších záležitostiach, ako napríklad obchodovanie s ľudskými orgánmi. Vieme, že toto prebieha, ale pokiaľ ide o nejaké konkrétne čísla a údaje, nemáme ich veľa. Čiže ono je to veľmi nutné, aby sme si de facto vytvorili nejaké kritéria, podľa ktorých bude možné jednoznačne rozhodnúť, e, táto osoba je obeď, táto osoba nie je obeď obchodovania s ľuďmi. V jednotlivých členských e, krajinách to zatiaľ nie je, alebo nezachádza veľmi ďaleko. E, treba sa ešte zaoberať tým, koho sa to týka. V roku 2017 vznikne rámec pre lepšiu identifikáciu a zabezpečovanie. Je dôležité pochopiť, že to nie je obchod len pre obchodníkov s ľudskými bytostiami, ale pre všetkých. Profitujú z toho poskytovateľe služieb, niektoré odvetvia hospodárstva a keď nebudeme bojovať proti tomu čiernemu trhu, tak sa neposunieme ani o krok vpred. A k záveru samozrejme hm, diskusia bola veľmi podnetná a záver bol nasledovný Poprvé, narastol objem obchodu s deťmi. Tým sa musíme zaoberať a touto otázkou vo všetkých zákonoch, ktoré súvisia s ľudskými právami. Tento aspekt treba zohľadňovať a e, ilegálne adopcie, ktoré sa uskutočňujú obchodové s orgánmi, treba zohľadňovať práva detí vo všetkých legislatívnych zámeroch a e, treba hovoriť o nezvestných deťoch, to je otvorený problém, ako všetci vieme už eh, pomerne dlho, no a preto je dôležité poznam, poznamenať, eh, že to je obchodovanie s deťmi a vykoristovanie a zneužívanie detí, ale aj žien. Neexistuje žiadny členský štát bez obchodovania s ľuďmi. Žiadny ženský štát nie je nedotknutý v všetkých krajinách, to je aj v tých, ktorých, o ktorých by sme tak veľmi neočakávali. Takže je veľmi dôležité, aby skutočne všetky členské štáty preverili zákony a aby sa implementovala smernica. Očkodnenie obeti v mnohých členských štátoch sa to vôbec nerieši. Je to ale dôležitá vec, ktorú treba regulovať. Obete nemôže byť potrestané, pretože nelegálne prekročili hranicu, pretože ich niekto privliekol do inej krajiny. Takže to je veľmi dôležité keď hovoríme o obetiach, keď ich chceme predvolať ako obete, eh, svetkové, treba im poskytnúť príslušnú obranu, eh, ochranu. A rodiny príslušníci eh, často tam zohráva dôležitú úlohu nevedomosť a hamba a tak ďalej. To nevyriešime komplexne, neposunieme sa vôbec dopredu. Hovorí sa o procesnom poriadku a smernici, pretože v niektorých členských štátoch sa k tomu eh, pristupuje nedbanlivo, ďalej ochrana obeti, obchodovanie s ľudskými bytostiami. A na to potrebujeme eh, vzdelávanie vo všetkých členských štátoch eh, príslušných úradníkov. na posledná vec, pašovanie ľudí a obchodovanie s ľudskými bytostiami sú dve rôzne veci. Nedá sa to všetko házať do jedného hrnca. Keď ľudia sú prepašovaní do EÚ, to je iná vec ako sexuálne zneužívanie detí. No a myslím, že takým ako vecou boli deti, treba začať konať, nielen to hovoriť aj v prípade Dublinu, a procesná smernica o postupoch a procesoch a tak ďalej. Inak e, všetky veci, o ktorých sme hovorili, budú zbytočné. Thank you very much, uh, Cornelia. Ďakujem, Cornelia. Ako som už povedal, tie ďalšie paralelné panely, ktoré boli k téme Dublin a zadržiavanie osôb, e, tak k tomu budú písomné stanoviska, ako aj e, vaše písomné stanovisko bude tiež predstavené všetkým e, ľuďom v rámci tejto konferencie. Takisto ďakujem e, všetkým, ktorí sa zúčastnili týchto troch e, panelov. je dôležité, aby sme si ešte vypočuli našu skupinu našich návštevníkov z toho futbalového klubu, ktorí hovoria o niečom takom pozitívnejšom, než možno sme dnes celý deň počúvali. Viacerí kolegovia by dnes povedali, prečo nespravíme niečo také pozitívnejšie o integrácii, o utečencoch. Musíme sa pozrieť na azylový balíček, na tie veľmi náročné témy, ktorým sa, ktorým sa venujete aj vy v národných parlamentoch. Ale na záver, e, teraz sme to chceli takto trošku odľahčiť, téma integrácia a pozitívnej úlohy utečencov a žiadateľov o azyl. Máme tu Nila Kuneho, Benjamina Rena, to sú dobrovoľníci z futbalového klubu, ktorí pracujú na tejto iniciatíve vo voľnom čase. A takisto Thierry Pire a Gregory Black, rejiteľia centie, ktoré sú vlastne e, miestne tak povedať, antény e, belgickej organizácie pre príjmanie žiadateľov o azyl. E, e, čiže spustíme si také video, ak sa nemýlim, dobre tomu rozumiem, áno, a potom Gregory a Thierry budú hovoriť o tom všeobecnom prístupe tej belgickej organizácie a potom možno sa dostaneme aj k tomu samotnému projektu. Vy sa medzi sebou odorganizujete, áno? Máme na to čas, aby sme to celé absolvovali? Áno, super. Čiže iba chcem povedať, že chceme týmto ukázať aj niečo pozitívne, pokiaľ ide o integráciu utečencov a žiadateľov o azyl. Takže ďakujem, že tu ste a prosím, eh, nech sa páči vaša prezentácia, vaše video. Thank you very much. Um, I suggest we start uh, with... Navrhoval by som, teda začneme s videom, aby sme prezentovali ten projekt.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 Je voudrais aussi être un footballeur. good afternoon uh, everybody, maybe we can continue. Takže, ešte raz eh, dobrý deň. Budeme pokračovať s tou PowerPointovou eh, pointovou prezentáciou. Toto bolo video od eh, nadácie kráľa Bodolána. Môžeme preznať ďalší slajd, takže toto by bola taká stručná prezentácia nášho e, klubu. Sme futbalový klub Krajnem. Je to vlastne tu na okraji Bruselu a my sme veľmi multikultúrny klub. Máme 300 hráčov, čo je už tiež dosť, ale navyše pochádzajú zo 40 rôznych krajín. Čiže to naozaj kombinácia rôznych kultúr, rôznych sociálnych e, pôvodov, povedzme, a to presne futbal robí, dá dokopy ľudí z rôznych, tak povedať, pozadí, rôznych e, kultúr a tak ďalej. A preto sme chceli e, začať e, aj s týmto projektom. Začali sme v septembri 2015, či toto je náš druhý rok, ktorý prebieha a naša myšlienka bola taká, že ako futbalový klub, multikultúrny futbalový klub, ktorý dáva dokopy ľudí z rôznych kultúr, čo by mohol byť ďalší krok, pokiaľ ide o integráciu týchto ľudí. Povedali sme si, že by sme mohli mm, spolupracovať s kolegami z Fedazilu, aby nám utečenci do nášho e, klubu prichádzali, aby absolvovali kurz francúzštiny. A tento projekt sme začali v septembri minulého roku. Mali sme 700 utečencov počas prvej sezóny a teraz pokračujeme rovnako aj v druhej sezóne. Prichádzajú v malých skupinách 6 až 10 utečencov každý e, deň trikrát do týždňa. Čiže prvá časť to je kurz francúzštiny. To vám vysvetlil kolega, ktorý učil francúzštiny. Ale pre nás je toto veľmi dôležitá vec, lebo sme presvedčení, že chceme pomáhať týmto utečencom a preto v prvom rade musia vedieť e, jazyk, pretože v opačnom prípade nebudú integrovaní dobre e, v tejto krajine. Ďalší slajd. Toto je pre nich možno ešte dôležitejšia vec futbalový tréning, ako možno vidíte na tom, na tom obrázku. Snažíme sa ich integrovať, premiešať ich aj s našimi mládežníckými hráčmi. Našim cieľom nie je mať oddelený tréning, ale naozaj skombinovať utečencov v našich mládežnických, e, s našimi mládežnickými týmami. Čiže dáme ich do malých skupín, 2, 3, 4 hráči, dáme ich do skupiny podľa ich veku. Je to veľmi dôležité, pretože musíme trošku, tak povedať, vynútiť eh, kontakt medzi utečencami a medzi ostatnými hráčmi, ktorí za normálnych okolností by sa možno nerozprávali. Takže chceme ich trochu vyťahnuť z ich takej komfortnej zóny, čo nie vždy je eh, ľahké. Samozrejme, ľudia majú tendenciu zostávať so svojimi kamarátmi, s ktorými e, hovoria tým s tým jazykom a tak ďalej, čiže my sa ich snažíme z tejto komfortnej zóny vyťahnuť a takto premiešať. E, ďalšia vec, tá je tiež veľmi dôležitá, spoločná večera potom po tréningu. Opäť, aj toto je pre nás veľmi dôležitá časť, pretože to je tá chvíľa, kedy naozaj týchto ľudí spoznávate, môžete sa spolu porozprávať, je tam veľa ľudí, môžete počuť, e, čo títo ľudia absolvovali v svojich životoch a spoznať ich bližšie. Takže to je veľmi dôležitá časť, ktorú e, netreba podceňovať. Naozaj pre nás je podstatná. A naše e, ďalšie ciele sú nasledovné. Chceme byť iba nejakou jednorazovou záležitosťou, chceme mať druhú sezónu, tretiu sezónu, tak toto asi bude lepšie vidieť aj v najbližších e, sezónach. Čiže chceme vytvoriť sieť klubov v Belgicku a v Európe, ktoré by boli rovnako angažované, mali by rovnakú víziu ako my. Chceli by sme náš projekt exportovať do iných klubov. Chceli by sme ich presvedčiť, aby tiež mali podobné iniciatívy. Spolupracujeme s Belgickou futbalovou, futbalovým zväzom a chceme e, presvedčiť tie ostatné e, kluby. Napríklad tu máme kolegu, ktorý je za toto zodpovedný, možno vám k tomu je niečo povedať. A my chceme potom zorganizovať turnaj v júni a tam pozveme všetky týmy našich partnerských klubov, ktoré by mali podobné iniciatívy a vytvoríme zmiešané týmy, 5 utečencov a 5 klubových hráčov, tak aby sme tento kontakt proste si v úvodzokách vynúčili, aby títo ľudia mohli hrať e, spoločne a zahrať si spoločne. Máme šťastie, pretože tu máme na návšteve dvoch európskych komisárov. Dimitris Avramopoulos, zodpovedný za migráciu, a Tibora Navračiča, ktorý je zodpovedný za šport. Oni nás obaja podporujú, pretože musíme založiť nadácie, A Európska komisia takisto podporuje deti. Napríklad je tu Kambodžská nadácia. Sú tu ďalšie modely a príklady, rozličné, rozliční aktéry z občianskej spoločnosti, ktorí pomáhajú. Dôležité je mať takúto podpornú sieť, inak by sme neboli schopní tento projekt eh, ako taký rozbehnúť. Na ďalšom diapozitíve je otázka, a čo ďalej? Treba si byť vedomý, že náš malý projekt je súčasťou integračného procesu pre utečencov, procesu, cez ktorý utečenci prechádzajú, ktorým prechádzajú. Aby iní aktéry z občianskej spoločnosti sa tiež zapojili. To má vysokú závažnosť. Súkromní aktéry, verejné ustanovizne, aby všetci spolupracovali, spolupracovali pri tejto vízii a nachádzali riešenia pre utečencov. Keď s nimi hovoríme my, počujete od nich, že tu chcú zostať, že treba ešte veľa trpezlivosti, verejné fondy, aby sme im to umožnili. Bez toho by to nešlo musíme si byť vedomí, že náš projekt závisí od eh, viacerých premených, aby bol úspešný. Poprvé prostredie. Multikultúrny klub nám umožňuje rozbiehať takéto projekty, ale nie som si istý, či by to v iných kluboch takto tiež šlo. Inde to možno bude ťažšie. A čísla sú takisto veľmi dôležité. Máme rozumný podiel hráčov 6 až 10 v meste, kde je priveľa utečencov, možno by to tak číselne sa nedalo. A teraz odozdávam slovo ďalej. Dobre, ďakujem pekne. Ja som Blik a som riaditeľ uh, Centra pre uh, maloletých. No a v e, prvej fáze príjmame mladých a my sme prvou adresou oficiálnou pre nich, takže uh, E, ostávajú u nás približne 4 e, mesiace. Vytvárame ich e, profil, v druhej fáze vytvárame štruktúry, tak aby sa prispôsobili na profil, ktorý bol vytvorený. Takže ja sa budem snažiť povedať na 3 až 4 minúty. Dúfam, že nebudem hovoriť príliš rýchlo. Niekoľko čísel momentálne. Číslo mladých na na území Belgicka to 100 až 120 mladých mesačne. Takže tak sú čísla eh, nezaopatrené, alebo teda hm, malo tých bez eh, z prievodu, eh, hlavne sú z Afganistanu, Eritreji a Treba Mm, vedomosti, znalosti závisia od krajiny pôvodu Sýria 90%, a Afgáns 70%, takže to sú mladí, ktorí majú v každom prípade možnosť, ak si to želajú, ostať na e, belgickom území. No a e, špecifika e, našo, našej inštitúcie. Chceme dať stabilitu mladým, hovorím o bezpečnosti, zaistenie bezpečnosti pre mladých je jasné, že mladí, ktorí prichádzajú k nám, musí, musíme im dať istotu a bezpečnosť v tej prvej fáze, pretože sú zraniteľné. No a ďalej pracujeme v sektore, kde myslím, má stále svoje miesto. Poprvé treba poskytnúť základné potreby, rešpektovanie zákonov, prístup k čistej eh, vode vzdelávaniu. Čiže to je niečo, čo pre nás je veľmi dôležité z hľadiska eh, školenia a toho, aby sa naučili hodnoty do budúcnosti. No a eh, tvárame projekty vďaka európskym fondom a máme a partnerstvo. Príklad kriket eh, eh, alebo v partnerstve s eh, futbalovým klubom Krajnen že Afgánci, Čečenci, Sýrčania Sírčania sa učia hrať futbal, futbal s Afričanmi, no a musíme pracovať aktivity prispôsobené pre mladých, ktorých prijímame v duchu otvorenosti a výmeny skúsenosti. Dôležitá je tiež kuchyňa, kde mladí sa zoznamujú s jedlami z tej ktorej krajiny. Ďalej vedel som o mysle smerovaní e, fakt, že títo mladí opustia svoju krajinu, prídu k nám, to sú všetko súdočnosti. a musíme im dať smerovanie, aby nestratili nejakú nádej. To začiatok života v Belgicku. My chceme pomôcť a podporiť ich a chceme im dať hodnotu na ceste, ktorá tu pre nich začína. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým za to, že ste nám ukázali prácu, inšpirujúcu prácu, ktorú vykonávate priebehu dňa sme diskutovali o tom, že integrácia nie je maličko, že to je niečo veľmi veľké. A azyl a legislatíva k azylu musí odrážať výzvy, ktoré vznikajú, keď iní ľudia prichádzajú do našej spoločnosti, do našich rodín. Tam je integrácia veľmi dôležitým e, bodom a možno poslanci z národných parlamentov tiež sa venujú otázke integrácie u seba doma je to vec, ktorú majú na stole aj národné parlamenty. Aj my v tom máme určitú úlohu, ale inšpirujúci príklad toho, čo sa deje v teréne, hneď tu blízko pri nás, to je naozaj hodné vďaky. Ďakujeme za túto prezentáciu a príklad. Nie je to vždy len o problémoch, je to niekedy aj o inšpirácii a o príkladoch ľudia idú príkladom v tom, ako zaintegrovať utečencov do spoločnosti, pretože aj oni budú spolu budovať našu spoločnosť v budúcnosti a keď prichádzajú mladí ľudia, možno budú hviezdami budúcnosti. Ťažko o tom veriť, keď hovoríme stále o nich ako o probléme. Musíme teraz pomaly ukončiť naše zasadnutie. Ja mám pocit, že by sme mali ukončiť naše zasadnutie. Neviem, či Ny, chceš niečo povedať? Alebo chcete počuť ešte viac? Cornelia? Cornelia chce ešte počuť viac. Nech sa páči. Mne povedali, že to bude flexibilné. Ja na vine nie som. Ja som myslel, že skončíme. Mohli by ste prehovoriť niekto, čo nie ste beloch? Nechcem byť kontroverzný, ale chcel som to povedať takto, ale nemáme tu žiadneho utečenca. Chýbajú nám tu. Ja nechcem byť kritický, ale prepačte, keď takéto niečo sa organizuje. Možno by sme si mali vypočuť aj hlas nejakého utečenca. Dobrý deň prajem všetkým. Ja nie som utečenec. Je mi ľúto, mne išlo len o to, aby sa pozreli na veci, aby sme sa pozreli na veci z iného uhla pohľadu. Imigrant v Európe asi nič lepšie nebudeme mať bližšie k utečencovi. Dobrý deň. Všetkým prajem dobrý večer. Chcem povedať len to, aspoň takú odozvu na, to, na to, čo hovoril Benjamin. Benjamin eh, pracuje s deťmi v klube, ja som v tom klube bol. A hlavná vec je, že keď decka prídu do klubu, treba vedieť, že prídu v skupinkách, pretože prichádzajú z rozličných krajín, hovoria rôznymi jazykmi a dokonca sú aj rôznych farieb pleti, ako sme pred sekundou o tom hovorili. A jedna vec, ktorá vyvstáva z tohto všetkého, keď sú na ihrisku, tak zrazu všetky tieto bariéry zmiznú. Šport ako futbal, tam na tom nezáleží. Tam vidíte, že deti zabudnú na to, aké majú obranné mechanizmy, aké majú bariéry, ktoré ich separujú v bežný, bežnom živote bola jedna situácia, ktorú vám chcem povedať. Začali sme jeden deň, možno pred dvoma týždňami, v stredu to bolo. Mali sme skupiny, Afgánci na jednej strane, čierni, teda Afrikanci na strane druhej. A zrazu sa niečo stalo, nejaký útok, e, niekto spadol. A skupinka Černochov, jedna, jeden Černoch spomedzi čiernej skupinky prišiel pomôcť Afgáncovi, a je to drobnosť, ale museli ste vidieť, že potom, po tomto tréningu, keď ehm, Černoch sa rozhodol pomôcť Afgancovi, po tréningu sa medzi nimi vytvorilo priateľstvo a ja nemám na to iné slovo ako čarovná magická chvíľa. Na jednu sekundu sa z nich stali, za sekundu sa z nich stali priatelia. A my sme videli, že jediný moment, jediná chvíľa môže zmeniť eh, celý, celý svet. Ďakujem pekne za pozornosť. Ja ďakujem vám. Okay. Thank you. enough controversy. Ďakujeme, nie je to žiadna kontroverzia. Stačilo to, čo som vytvoril ja. O to, čo mi šlo, to som povedal. Nebojte sa ma. Ja len hovorím pravdu, viete, ako to myslím. Viete, keď pracujete v parlamente, v Európskom parlamente. Musíte mať zástupcov za všetky strany. Poch- pochopte, nikto tu taký nebol. Bol, bol našim cieľom priviesť so sebou utečencov, aby ste ich aj videli, o čom hovoríme. Ale je to ťažké, pretože oni v centrách nikdy nie sú Nemôžu zostať sami niektorí, niektorí nehovoria po anglicky, po francúzsky, možno ani nechcú byť na nudnej konferencii poznamenal pán predseda. Na budúce ich privedieme. Dobre, prepačte mi. Ešte niekoľko slov od vás a potom už záver. Dobrý večer, iba mm, by som sa chcel podeliť o moje skúsenosti ako pedagoga v rámci eh, tohto eh, problému. Snažíme sa týchto ľudí naučiť trochu po francúzsky, roky, trochu ich familiarizovať, pokiaľ ide o inštitúcie. Mm, Brusel, Belgicko, keďže tu na budú žiť a takisto v rámci tých konverzácií s nimi sa snažíme e, nájsť nejaké premostenia e, medzi ich spôsobom života, medzi našim spôsobom života. Hovoríme o veciach ako napríklad stravovanie, klíma, počasie, napríklad dnes sú zvyknutí niektorí z nich na, na sneh, bol to pre nich, bola to pre nich veľká novinka, s niektorými rozprávame o doprave, o zdravotníctve, o zdraví. Napríklad e, nepoznajú niektorí električky zo svojich krajín, takže to je pre nich niekedy novinka a samozrejme komunikačné, a, a, e, do, dobrá, dobrá forma komunikácie rozprávať sa o športe. A samozrejme sú tam isté problémy, e, tých počet, e, ten počet týchto ľudí je vždy rozmanitý, jeden týždeň tak, iný týždeň tak, sú rôznych pôvodov a snažíme sa, aby aj na sa lepšie spoznávali. Niektorí prichádzajú z Afriky, niektorí prichádzajú z Blízkeho východu, ďalší z Afganistanu a teda samozrejme niektorí trochu vedia po francúzsky, niektorí po anglicky, niektorí po nemecky a niektorí dokonca vôbec nehovoria ani trošku akýmkoľvek európskym jazykom. Napríklad Afgánci tí e, prekladajú paštunčinu tým, ktorí vlastne nevedia vôbec po anglicky alebo po francúzsky. Čiže je to proste isté započatie dialogu s týmito e, ľuďmi a v mojej skúsenosti je také, alebo podľa mojej skúsenosti je také, že to je niečo, čo je veľmi obohaj, obohacujúce. Oni sú veľmi e, netrpezliví, pretože pre nich to odmen, tá odmena potom je ísť si zahrať konečne ten futbol a to je ich odmena za to, že sa venujú tej francúzštine s nami. Ďakujem pekne. E, toto je veľmi dôležitá vec, budovanie ich dôvery, jazykových schopností a tak ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne tento inšpirujúci projekt. Je toľko inšpirujúci, že už dva komisári vás tam navštívili je to samozrejme skvelý projekt pre mladých utečencov a teší nás, že sme si mohli vypočuť takýto pozitívny pohľad na túto tému. Viem, že niektorí ľudia to sledujú aj napríklad na internete. Niektorí nakoniec museli odísť, ale sledujú to online. Takže ďakujem vám pekne za vašu prácu. Je to naozaj skvelý príklad toho, čo robíme. Takže, vážení kolegovia, najmä tí, čo ste dostali až do konca, ďakujem vám pekne za vaše príspevky. Ďakujem všetkým členom eh, parlamentu, poslancom a ich vašim kolegom zamestnancom za vašu účasť. Budeme e, všetky dokumenty, ktoré s týmto súvisia, vám potom neskôr posielať. Takže ďakujem. Uzatváram stretnutie.